have many members with today, no? So, good morning, ladies and gentlemen. It is six min- Dobré ráno, vážené dámy a páni. Už je 6 minút po 9, tak by som rád otvoril naše dnešné stretnutie. Máme 75 minút, ktoré sme naplánovali na hlasovanie dnešné dopoludnie. A tak sa dostávame k jedenástke. Odporúčanie Rade komisii a ESVČ o východnom partnerstve v rámci príprav na summit v novembri 2017. Takže včera popoludní sme mali druhé čítanie so spoluspravodajcami. Spolu, mm, spravodajcovia, chcete k tomu niečo povedať? Knut Fleckenstein? Pani Andrikiene? Dobre, takže môžeme prejsť rovno k hlasovaniu. Takže začneme. Začneme 51 za, proti, zdržali, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali, prijaté. A teraz ústny pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali, prijaté. Dostávame sa k 83, 84 za, proti, zdržali, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali, zamietnuté. 86 za, proti, zdržali, Prijaté. 88 za, proti, zdržali, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali, prijaté. 18 za, proti, zdržali prijaté. 19 za, proti, zdržali prijaté. 20 za, proti, áno. A pán Šolc, 129 za, proti, zdržali. Dobre, takže toto skontrolujeme. 129, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali prijaté. 21 za, proti, zdržali prijaté. 22 za. A pardon, pardon, áno, áno. 148 pán Šolc za, proti, zdržali. A zamietnuté. 150 za, proti, zdržali, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali, prijaté. A teraz sa dostávame na 164 za, proti, zdržali, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali, prijaté. 24 za, proti, zdržali, prijaté. 189, pán Borgezi, za, proti, zdržali, zamietnuté. 190 za, proti, zdržali, prijaté. Kontrolujeme. Dobre, 190, pán Rangel. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 192, pán Schaffhauser, za, proti, zdržali, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali, prijaté. 195 za, proti, zdržali. Skontrolujeme 195. -ku. Otvára, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kompromis 26 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali, prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali, prijaté. 222 za. Proti. Zdržali prijaté. 31 za, proti, zdržali prijaté. 32 za, proti, zdržali prijaté. 232 za, proti, zdržali zamietnuté. Kompromis 1, ktorý sa týka úvodných ustanovení, za, proti, zdržali prijaté. 5, za, proti, zdržali zamietnuté. 6, za, proti, zdržali zamietnuté. 7, za, proti, zdržali zamietnuté. 8, za, proti, zdržali zamietnuté. 9, za, proti, zdržali prijaté. 10 za, proti zdržali, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti zdržali, prijaté. 20 za, proti zdržali, zamietnuté. Trojka za, proti zdržali, prijaté. 26 páni Harms a pán Mezerič za, proti, zdržali prijaté, 27 za, proti, zdržali zamietnuté, 28 za, proti, zdržali prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali prijaté, 40, pán Nikolaj, pani Nikolaj za, proti, zdržali zamietnuté, 41 za, proti, zdržali zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali, prijaté. 49 pani Fortiga za, proti, zdržali, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali, zamietnuté. Elektronické hlasovanie o celom odporúčaní. Otváram hlasovanie. 47 kolegov tu je. Končím hlasovanie. Čiže 40 za, 6 proti. Blahoželáme. Right, congratulations to the two co-rapporteurs. Blahoželáme dvom spoluspravodajcom za vynikajúcu prípravu tohto komplikovaného hlasovania. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu, ktorým je bod 12, uzavretie partnerské dohody o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zelandom na druhej strane. Spravodajca Charles Tanok. Charles, chceš volať čo povedať? Áno, ja by som navrhol, aby sme mali blokové hlasovanie. Um, a potom musíme, potom budeme, potom to bude rýchlejšie, keď budeme mať blokové hlasovanie. Dobre, takže začneme s hlasovaním a uvidíme, ako to bude pokračovať. Takže ja by som e, odporúčal proti týmto, ale ja som za všetko ostatné. Takže myslím si, že budeme pokračovať rýchlo ale hm, predpokladám, že ostatní s tým nebudú súhlasiť. No dobre, dobre, tak ideme hlasovať. Tak jednoducho budeme hlasovať. Takže najprv budeme hlasovať o elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A toto bolo prijaté 41 ku 3. A teraz sa dostávame k tejto správe e, o partnerskej dohode za, proti, zdržali. Prijaté 30, Nikolaj za, proti, zdržali. Prijaté Šolc 31 za, proti, zdržali. Toto skontrolujeme 31 31. Otváram eh, hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 28 proti 20. 32 hm, za, proti, zdržali zamietnuté, 33 za, proti, zdržali prijaté, 34 za, proti, zdržali prijaté, 35 za, proti, zdržali Kontrolujeme 35. Otváram hlasovanie. Takže dvaja kolegovia nám stále chýbajú. Dobre, končím hlasovanie. Toto bolo zamietnuté. 36 za, proti zdržali prijaté, 37 za, proti zdržali prijaté, 38 za, proti, zdržali prijaté, 39 za, proti, zdržali prijaté, 40 za, proti, zdržali prijaté, 41 za, proti, zdržali prijaté. 42 za, proti, zdržali prijaté, 43 za, proti, zdržali zamietnuté, 44 za, proti, zdržali prijaté, 45, 46, 47 za, proti zdržali. Prijaté 48 za, proti zdržali. Prijaté a úvodné ustanovenia dvojka za, proti zdržali. Prijaté, trojka za, proti zdržali. Prijaté. 4, 5, 6 za, proti zdržali. Prijaté. 7, 8, 9 za, proti zdržali. Prijaté. 11 za, proti zdržali Prijaté. 13 za, proti zdržali prijaté. Kompromis 1 za, proti zdržali prijaté. 2 za, proti zdržali prijaté. 22, 23 za, proti zdržali prijaté. 25 za, proti zdržali prijaté. 26 24 odpadá. 25 za, proti, zdržali prijaté. 26 za, proti, zdržali prijaté. 28 za, proti, zdržali prijaté. Citácie 1 za, proti, zdržali zamietnuté. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 46 ku dvom, blahoželáme spravodajcovi. 46, 2 nie, 7 sa zdržali, 46 za. Dobre, takže pokračujeme. Dostávame sa k 14. Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazachskou republikou na strane druhej. Spravodajkyňa pani Lisa Jakonsári, chcete k tomu niečo povedať? Ak nie, tak ideme rovno na hlasovanie. Budeme najprv hlasovať Práve mi povedali, že budeme dodržiavať postupy, takže najprv o návrhu správy. Teda pokiaľ ide o dohodu o posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazachskou republikou na strane druhej. A začneme kompromisom 2. Za. Proti. Zdržali. Prijaté. Ideme na 17. Pán Kaver za, proti, zdržali. Zamietnuté 18 za, proti, zdržali. Zamietnuté 19 za, proti, zdržali. Zamietnuté 3 za, proti, zdržali. Zamietnuté, prijaté 4 za, proti, zdržali. Prijaté 5 za, proti, zdržali. Prijaté 25. Pán Castaldo za, proti. Zdržali. Prijaté. 26 za. Proti. Zdržali. Zamietnuté. 27 za. Proti. Zdržali. Prijaté. Kompromis 6 za, proti. Zdržali. Prijaté. Kompromis 7 za, proti. Zdržali prijaté, kompromis 8 za, proti zdržali prijaté, kompromis 9 za, proti zdržali prijaté, kompromis 10 za, proti zdržali prijaté, kom... 44 pán Kukan za, 48 za, proti zdržali prijaté, 11 za, proti zdržali prijaté, kompromis 12 za, proti zdržali prijaté, 16, pán Šol za 60, 61, Kukan za, proti, zdržali. Prijaté 62 za, proti, zdržali. Zamietnuté kompromis 13 za, proti, zdržali. Prijaté kompromis 14 za, proti, zdržali. Prijaté kompromis 15 za, proti, zdržali. Prijaté kompromis 16 za, proti, zdržali. Prijaté Kompromis 17 za, proti zdržali prijaté. Kompromis 18 za, proti zdržali prijaté. Kompromis 19 za, proti zdržali prijaté. Kompromis 20 za, proti zdržali prijatý. Kompromis 21 za, proti zdržali prijatý. 97 mm, pán Gomez za, proti zdržali prijatý toto si skontrolujeme. 97. Kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Jeden kolega nám tu chýba. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvadsaťdva za, proti, zdržali prijatí. 104 za, proti, zdržali prijatí. Kompromis 23 za, proti zdržali prijatý. 24 za, proti zdržali prijatý. 25 za, proti zdržali prijatý. 122 pani Andrikiene za, proti zdržali zamietnutý. Kompromis 26 za, proti, zdržali prijatí. 126 pán Šolc za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 126, otváram hlasovanie. Končím. Toto bolo jasne prijaté. 127 za, proti, zdržali prijaté. 129 za, proti, zdržali prijaté. 27 za, proti, zdržali prijatí. 28 e, za, proti, zdržali prijatí. 135 za, proti, zdržali zamietnuté. Kompromis 29 za, proti, zdržali prijatí. 141. 141 pán Šolc za, proti, zdržali, zamietnuté. Kompromis 30 za, proti, zdržali, prijatý. Inta 5 za, proti, zdržali, prijatý. 6 za, proti, zdržali, prijatý. 7 za, proti, zdržali, prijatý. 8 za, proti, zdržali prijatí, 10 za, proti, zdržali prijatí, 147 za, proti, zdržali zamietnutí. Úvodné ustanovenia. A skontrolujeme si 147. Dobre, skontrolujeme 147. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali prijatý. 5 za, proti, zdržali prijatý. 6 za, proti, zdržali prijatý. 7 za, proti, zdržali prijatý. 8 za, proti, zdržali prijatý. 9 za, proti, zdržali prijatý. Citácie tu nehlasujeme, takže hlasujeme o celom návrhu správy. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté 47 hlasov za. Teraz sa dostávame k 15. dohoda o posilňovom partnerstva a spolupráci medzi EÚ a aj členskými štátmi na jednej strane a Kazovskou republikou na strane druhej. Takže tu myslím si, že sa nechce nikto k tomu vyjadrovať, takže ideme hlasovať ako jediné hlasovanie, odporúčanie, prijatie návrhu správy. Otváram hlasovanie. Traja kolegovia nám chýbajú. Dvaja. Dvaja kolegovia nehlasovali. Končím hlasovanie. A toto bolo prijaté 47 46 eh, hlasov. 46 za, 6 proti. Kolegovia, takže pracovali sme veľmi rýchle. Našim ďalším programom malo, mal byť program o 10.15, takže budeme mať 45 minútovú prestávočku na kávu úžasný deň vám prajem.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

sistema O sea, el actor principal no ha sido Rajoy,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

So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, teraz sa dostávame k bodu číslo 16. Rád by som tu uvítal Piera Krembula, ktorý je generálnym komisárom UNRVA. Každoročne prizývame aj kolegov z výboru e, DV a KONT na takúto schôdzu. Viete, že UNRWA je agentúrou OSN. V 49. bola zriadená OSN na ochranu 5 miliónov registrovaných palestínskych utečencov v Libanone, Jordánsku, Syrii a na západnom brehu a v pásme Gazy a vo východnom Jeruzaleme čiže poskytuje služby, ktoré bežne poskytuje vláda. Má 35 e, zamestnancov, ktorých väčšina sú palestínci. Ide teda o e, ochranu napríklad táborov, zásobovanie a tak ďalej. E, od 31. máme dlhodobú spoluprácu s UNRVA. E Chceme podporovať stabilitu a ľudský rozvoj na Blízkom východe. UNRVA dostáva našu podporu ako kľúčový hráč stability a bezpečnosti v tomto e, regióne a my sme jedným z najväčších multilaterálnych donorov. Toto je teda vec, e, ktorú opakovane zdôrazňujeme. Kolegyne, kolegovia, DV a UNRA zorganizujú 9. až 13. oktobra e, výstavu, kde sa teda ukáže pozitívny vplyv činnosti UNRVA na život palestinských utečencov. Čiže tu vidíte naozaj e, tú ľudskú e, tvár e, činnosti UNRVA. Máme tam videá, fotografie a iné artefakty. Všetkých pozývam, aby na druhom poschodí budovy PHS navštívili priestor Jehudy Menuhin. A teraz by som teda už uh, rovno odozdal slovo generálnemu komisárovi. Navrhujem 15 minút, aby bol čas aj na výmenu názorov. Takže ešte raz, e, pán Krembiu, srdečne vítajte vo výbore AFED. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za pozvanie. Naozaj to veľká česť. Uh, znova navštíviť výbor AFED Európskeho parlamentu, vážení členovia výboru, poslankyne poslancovského parlamentu, dámy a páni. Ďakujem za túto príležitosť. Chcem sa hlavne poďakovať za veľmi silnú, konzistentnú a veľkorysú podporu, ktorú Európska únia v širšom zmysle, ale konkrétne Európsky parlament stále poskytujú mojej organizácii UNRBA pokiaľ ide o naše úsilie zmobilizovať potrebnú podporu a pozornosť e, problematike palestinských utečencov. 5,3 miliónov palestinských utečencov sa nachádza e, v Libanone, Syrii, e, v pásme Gazi, východnom Jeruzaleme, na západnom brehu a naozaj teda poskytujeme rôzne služby. Vy ste, pán predseda, spomínali, o aké aktivity ide a ja sa k tomu tiež stručne vrátim. Uh, je naozaj dôležité, že takáto podpora prichádza z inštitucionálneho politického hľadiska e, od EÚ už od toho 71. a mm, naozaj chcem vyjadriť veľkú vďaku e, vďaku e, podpore UNRVA zo strany Európskej únie. A toto je znova vec, ku ktorej sa ešte podrobnejšie vrátim silná podpora od Európskej komisie, ktorá tento rok bola ešte posilnená rozhodnutím, ktoré mi oznámil komisár Hahn pred pár dňami, teda že 82 miliónov eur, čo je core contribution Európskej únie, že to bude navýšené. To je teda mm, výročná suma, máme spoločné vyhlásenie, z ktorého sa vychádza a tá podpora, ktorú UNRVA dostáva, má viacročný charakter. Ten kontext je naozaj zložitý, v ktorom UNRVA pôsobí. Na úvod alebo takto to poviem. Skrátka, ten trend je taký, že sa stále hovorí o tých ťažkostiach, o tých výzvach eh, v kontexte našej práce, ale ja by som dnes začal trochu inak, eh, na pozitívnejšiu notu, a to, že presne pred týždňom celý kabinet premiéra Hamdala teda palestinského premiéra, teda on osobne vycestoval do Gazy, bol to prvýkrát ako premiér za zo pár rokov, e, to je tak množstvo ročie, čo celý kabinet navštívil pásmo Gazy a e, celé je to súčasťou úsilia o zmierenie medzi rôznymi e, palestinskými stranami. Ide hlavne o uznanie potreby palestinskej samozprávy vykonávať plný mandát aj v pásme Gazy a práve preto teda e, možnosť e, e, znova získať kontrolu nad ministerstvami v pásme Gazy, ďalej ide o kontrolu a bezpečnosť hraničných prechodov a tak ďalej. Čo to je tá politická dimenzia celé to situácie a my ako ONRVA naozaj dennodenne pri našej práci vidíme e, náklady e, nevyriešených politických otázok v e, tomto regióne. Čiže dialog, zmierenie medzi palestínčanmi je samozrejme kľúčovou zložkou, kľúčovým prvkom, ktorý by mohol viesť, ak sa podarí k jasnému zlepšeniu života ľudí žijúcich v pásme Gazy. A toto je vec, ktorá si zaslúži našu podporu. Ja sám som v rovnakom čase navštívil pásmo Gazy, keď tam teda bola palestínska vláda a chcel som premiéra aj aj e, ostatných ubezpečiť, že UNRVA poskytne všetku možnú podporu. E, hlavne teraz riešime humanitárne otázky, e, ktoré vystávajú v pásme gazy. A toto som vám chcel povedať, aby ste videli, že naozaj je najvyšší čas ten región z politického a nejakého osobného e, hľadiska e, zdôrazniť. Palestínsky utečenci E, všetci, čo sa narodili, e, alebo takto, e, všetci, ktorí sú mladší ako 24 rokov, sa narodili po dohodách z Osla. A to sú ľudia, ktorí teraz dospievajú a stále im hovorili, no ak veríte v politické procesy, ak veríte v umiernenosť, ak veríte v vyrokované riešenie, tak sa riešenie nájde. Ale toto riešenie sa nenašlo 24 rokov od, od dohod z Osla. Situácia v teréne sa vôbec nezmenila, niektoré základné parametre konfliktu, blokády, okupácie sú stále ich každodennou realitou. Takže je naozaj potrebné obnoviť je najdôležitejšie obnoviť nejaký politický, eh, ale aj ten osobný horizont, ako som spomínal. Eh, Palestínsky utečenci, hlavne tá mládež, situácia v pásme Gazy. Máme 270 tisíc študentov, ktorí v 260 školách e, v pásme mm, Gazy pôsobia, teda chujelty škôl, sú to školy UNRVA, majú 9-ročnú školskú dochádzku a 90% e, z nich e, nikdy pásmo Gazy neopustilo, nikdy nebolo mimo. Čiže predstavte si, čo znamená na tej osobnej úrovni. 65% z týchto ľudí e, sa nikdy nezamestná v pásme gazy, pretože lokálna ekonomika e, skratka je blokátov a konfliktom postihnutá na toľko, že príležitosti pre nich skratka neexistujú. A toto nie je zlučiteľné podľa mňa s dôstojnosťou alebo bezpečnosťou, teda s týmito aspektami v regióne. Čiže ešte raz opakujem, toto je vec, ktorú je potrebné riešiť politicky. Pásmo Gazi je jedným z prehliadaných regiónov kríz. E, hrozí, že vznikne dojem, že je to manažovateľné, keďže tam nie je nejaký akutný konflikt, ale E, sú tam konfrontácie, sú tam nejaké strety, e, ostreľovanie, e, to sú veci, ktoré poznáme z Jemenu, zo Sýrie a tak ďalej, Líbia, Mianmarsko a tak ďalej. To sú samozrejme veci, ktoré sú nepochybne akutnejšie, ale na gazu nemôžeme zabúdať, pretože naozaj to môže byť taká časovaná bomba, ak sa neriešia tie dopady, ktoré tam táto kríza vyvoláva. 50 detí, 30 dospelých e, v pásme gazy e, majú e, problémy posttraumatické poruchy a tak ďalej. Západný breh Jordánu, tam to vyzerá tak, že už 50 rokov uplynulo od konfliktu v 67. od júnovej vojny a teda okupácie, spustenia okupácie. E, niekedy je, sa oplatí pozrieť na to takými osobnými očami. Ja som sa e, narodil e, 4 roky pred e, začiatkom okupácie. Keby som sa bol narodil e, v regióne, tak by som prakticky celý svoj život e, prežil v okupácii, už by bolo definované parametrami okupácie. Takže prosím, zamýšľajme sa nad vecami aj z takéhoto uhla alebo z takéhoto pohľadu. E, Konflikt medzi Izraelom a Palestínom nemá samozrejme iba jednu dimenziu, okupáciu, ale okupácia je naozaj podstatným aspektom nedostatok alebo neexistencia voľného pohybu osôb, ničenie a izolácia a exkluzia komunity. A potom palestinskí členci vo Syrii, 560 tisíc utečencov bolo v Sýrii, palestinské pred vojnou, 120 tisíc ušlo do susedných krajín, hlavne Libanonu, e, Jordánska, niektorí do Turecka, niektorí až do Egyptu. A v lete 2015 e, sa e, teda pridali k sírijským utečencom a prišli až do Európy. 440 tisíc utečencov z Palestiny stále je v Sýrii, sú naozaj veľmi rozmiestnení ehm, presúvajú sa. Situácia podobné ako v prípade uh, samotných Syričanov, keď som bol v Alepe, v Homse, v Damašku a navštevoval utečencov z Palestíny, tak naozaj vidím, že je to ďalšia, ďalšia generácia posunutá traumou, e, presunov, e, strát blízkych a tak ďalej. Čiže je to po druhý krát, čo táto komunita bola vystavená rovnakej traume ktorú musia nejakým spôsobom zvládať. Čiže je to naozaj veľmi krehká komunita e, s veľkými obavami o svoju budúcnosť. Čiže v takomto kontexte pôsobí UNRWA s podporou EÚ e a ďalších partnerov dosahujeme naozaj obrovské výsledky a rád by som zúraznil iba niekoľko vecí, ktoré sú podľa mňa e, veľmi významné e, v našich aktivitách. Našou hlavnou aktivitou je vzdelávanie, na tom tam naozaj veľmi záleží. Vy ste, pán predseda, spomínali, že sme kvázi e, ako štátny poskytovateľ e, služieb, čiže nahradzame štát, e, nemáme tam žiadne politické riešenie, nemáme tam potrebné štátne štruktúry, chýba tam to inštitucionálne vybavenie, tá štruktúra. Máme ale 700 škôl, UNRV v Syrii, e, Libanone, Jordánsku, e, v pásme Gazi, e, pol milióna detí, 22 tisíc e, e priamo mm, vzdelávacích pracovníkov, 98% e, našich zamestnancov sú palestinskí utečenci, čiže je to vlastne príležitosť pre jednotlivcov mm, na zmenu ich života. Ja som nedávno bol v veľnom zhromaždení e, OSN, bol tam osobitná schôdza UNRV a mal tam dvoch študentov Karim, 14-ročný e, študent z PAS Magazy, ktorý je predsedom e, Centrálneho študentského parlamentu. Naozaj by bol rád stretol aj vás ako poslancov. 270 tisíc študentov pas Magazy ho zvolili do funkcie, teda má 13-14 rokov a Eh, povedal eh, valnému zhromaždeniu, že eh, vďaka aktivitám UNRVA Palestína naďalej v vodzovkách e, žije. A potom sme tam ešte mali palestinskú utečenkyňu z Jordánska, ktorá povedala, e, že mm, vieme, že sme utečenci, že e, sme obeťami historickej spravodlivosti, ale nechceme, aby nás svet takto videl. Chceme, aby nás svet vnímal za našich schopností, e, zručností, motivácie e, a rozhodnosti ako mladých e, odvážnych študentov. A toto sa dosahuje s vašou podporou v školách UNRVA. Ďalej. Uh, Eh, je potrebné uznať eh, snahu učiteľov eh, a rodín, aby deti neprestali chodiť do školy. Keď som bol v Alepe, tak som chcel poďakovať 240 zamestnancom UNRVA, ktorí sú teraz sami palestinskými devčencami, vďaka ktorým naše školy, naše kliniky eh, fungujú aj počas sírijského konfliktu bez prestávky. Od 20 zamestnancov sme, došli, eh, sme prišli, pardon, 25 osôb je ešte stále nezvestných a toto je naozaj veľmi vysoká cena, ktorú musí humanitárna organizácia nášho typu platiť. snažíme sa E, teda pomáhať, e, humanitárna pomoc, e, zdravotná pomoc, k tomu sa ešte vrátim. UNRVA sa samozrejme stáva s mnohými problémami, s mnohými výzvami. Väčšinu z nich aj poznáte. Sme naozaj činní vo veľmi polarizovanom Eh, priestore. Čiže čokoľvek robíte, nerobíte, hovoríte, nehovoríte, všetko sa kontroluje a kladú sa nám otázky. My otázky vítame, je dôležité tie otázky prebrať, eh, všetky obavy eh, riešiť. Chceme byť neutrálni, naozaj neutrálnu považujeme za veľmi dôležitú. Riešime otázky, ako vystávame a to platí aj pre kritiku, ktorá na našu adresu odznie. Pokiaľ ide o bezpečnosť, bezpečnostné výzvy, ja som spomínal Sýriu, ale o 11 eh, ľudí sme prišli aj eh, v 2014 eh, v konflikte v pásme Gazy, takže naozaj sme na tej frontovej línii. A ďalšie problémy, tie sú finančného charakteru. Každoročne sa snažíme zalatať medzery v našom financovaní. Je to destabilizujúce pre utečenskú komunitu ako takú. V roku 2015 sme takmer e, museli posunúť začiatok školského roka, e, čo by pre mnoho detí celosvetovo vrátane mojich detí bola vynikajúca správa. By e, mali dlhšie prázdniny, ale pre palestinskú utečencov by to bol obrovský, obrovský šok. Taktiež hostierské krajiny, Jordánsko, Libanon, Palestína, Skrátka to bol len ďalší problém k tomu celému zoznamu e, problémov, e, ktoré tam boli. A pretože aj to vzdelávanie, ktoré v školách poskytujeme, si prosím predstavujte ako príspevok k stabilite. E, takto zabraňujeme radikalizácii mladých a zabraňujeme nárastu extrémizmu v tomto regióne a považujeme náš príspevok za veľmi dôležitý aj v tejto súvislosti. Takže tento rok, keď som bol na valnom zhromaždení OSN, ktorý nám chýbalo 126 miliónov dolárov, to sú asi 4 mesiace fungovania škôl, kliník, e, humanitárnych programov a tak ďalej UNRVA. No a získali sme ďalšie prostriedky, vrátanie toho príspevku, ktorý prislúbil komisár Hahn. 9,5 milióna eur naviac od EÚ. Ďalej máme peniaze z, ďalšie peniaze z krajín ako Spojenské Emiráty, Švedsko, USA a ďalšie. Takže toto je vec, ktorú veľmi vítame, ale stále, nám chýba 77 miliónov. Takže naozaj aktívne budeme oslovať aj iné krajiny eh, v Perskom zálive, v Európe a inde, aby sme uh, tieto medzery mohli vyplniť e, e, školy, nemôžu byť zatvárané kliniky, nemôžu byť zatvárané. Je to otázkou dôstojnosti a stability v regióne. Tiež si uvedomujeme európsky kontext, e, teda že od budúceho roka začne diskusia a konzultácie o budúcom bezočnom finančnom rámci a je samozrejme z môjho hľadiska dôležité, aby práca, ktorú parlament za každým robil, pokiaľ ide o podporu UNRVA, pokiaľ ide o snahu integrovať eh, potreby palestíncov eh, do vlastného európskeho plánovania. Tak ja dúfam, že toto sa udeje aj eh, budúci rok a v nasledujúcich rokoch a dopadu vám vyslovujem za to našu vďaku. No a tie náklady, ktoré potrebujeme pokryť 80 miliónov by sme boli vydali viac tento rok, keby sme neboli prijali vnútorné zefektívňovacie opatrenia organizácia UNRVA. Tam máme asi 715 miliónov eur e, ročne. E, čiže naozaj tie úspory, ktoré sme našli v našom vlastnom fungovaní, sú naozaj e, veľmi významné. Čiže vyzývame našich partnerov, aby naďalej podporovali e, naše aktivity. Na záver by som chcel povedať, že Chceme pravidelne poskytovať príležitosť eh, poslancom aby prichádzali do regiónu a stretávali sa s našimi zamestnancami, ale hlavne s našimi študentami. Naozaj e, pre mnohých našich študentov, e, spomínal som študentský parlament, e, naozaj by mali záujem stretnúť sa s vami, zistiť, o čom je práca poslanca, o čom je vaša činnosť. Naozaj by to bola vynikajúca príležitosť, takže vás vyzývam, aby ste vytestovali, ak je to možné. UNRVA nie je nejakým aktérom, ktorý by sa bol nejako sám pasoval do svojej funkcie. Nie, my sme boli v 49. zriadení valným zhromaždením OSN a svoj mandát berieme veľmi vážne. My zodpovedáme k veľnému zhromaždeniu OSN, ja mu zodpovedám a toto je e, vec, ktorej sa naozaj držíme. Minulý rok všeobec veľné e, zhromaždenie rozšírilo e, na ďalšie tri roky mandát UNRVA. Naozaj 167 členských štátov podporilo obnovenie tohto mandátu, čiže obrovská podpora a my počítame s vami s Európskou úniou, aby ste naďalej, rovnako ako v minulosti, aktívne a silne podporovali UNRVA DNA v jeho mandáte, e, v jeho aktivitách e, a tiež pokiaľ ide o finančnú výbavu, finančné vybavenie. Ďakujem pekne. A samozrejme rád odpoviem na otázky účastníkov. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you, Mr. Krin. für... Ďakujem pekne. Ďakujem za celý tento prehľad, ktorý ste nám poskytli. Myslím, že politicky môžete naďalej počítať s podporou Európskeho parlamentu pre vašu prácu. Tu sedím po vašej pravici, ak ma nevidíte. E, toto mm, je naozaj dané, takáto podpora, vaša práca je vynikajúca. to, že e, do vašich škôl chodí toľko detí, toľko učiteľov. E, tie vaše osnovy nie sú také ideologizované ako tie od Hamasu, takže toto je naozaj veľmi fajn. No a moja otázka, aké sú vyhliadky, keby bola plada palestínskej jednoty, ktorá by prevzala kontrolu aj v pásme Gazy, e, tak aj tá časť osnov, ktoré boli v rukách e, tej gazskej samozprávy. E, bude teda potrebné tie osnovy nejakým spôsobom meniť. E, toto je vec, ktorú by sme mohli aj my načrtnúť aktívne a načrtávať v našich kontaktoch s palestínskou stranou, čiže že by sa to potom poskytovalo ten váš model aj v iných, v iných oblastiach. A ďalšia vec, ktorú považujem za dôležitú, to je to, a tu je potrebné sa spojiť e, s Izraelcami, teda že by sloboda pohybu pre ľudí v e, pásme Gazy e, a že by sa zlepšila 90% ľudí, čo ste vyspomínali, že neopustia nikdy pásmo Gazy, veď to je obrovské obmedzenie, obmedzenie osobnej slobody, slobody pohybu. Mm, takže dajú sa tam očakávať nejaké zmeny aj v súvislosti s e, vládou jednoty? Alebo sa obávate, že ak Hamas bol časťou tejto vlády jednoty, že izraelská strana mm, bude mať o to väčšie obavy, že teroristická organizácia je súčasťou e, vlády a teda, že budú ešte reštriktívnejší, aj pokiaľ ide o možnosti pohybu medzi e, západným brehom a pásmom Gazy. Ďakujem. Ďakujeme. Michal Galer, najskôr pozbierame viacero otázok. Ďalší za SAD, pán Freund, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako člen delegácie EU Palestína, ehm, ani neviem, ako by som sa vám poďakoval ehm, za prácu vašu a vašej organizácie v pásme Gazi Naozaj veľká, veľká vďaka. Naozaj ste dlho hovorili Mám to tu po anglicky spísané, takže teraz sa snažím to prekladať. Hovorili ste reconciliation, to zmierenie medzi dvoma znepriateľnými skupinami. A ja si spomínam, áno, toto už počúvame dosť dlho, Teraz je to zrejme v štádiu, kedy naozaj dochádza k realizácii, že by sa to mohlo implementovať, ale spomínam si, koľko to bolo pred pol rokom alebo ešte dávnejšie, neviem, či ste to boli vy, alebo ešte váš predchodca, ktorý tu bol a povedal, že situácia v pásme Gazi je taká explozívna, že v najbližších mesiacoch zrejme dôjde k vojne alebo um, nejakým iným stretom. Z toho, čo ste podali dnes, som skôr vyrozumel, že situácia sa znova zlepšila, pričom Máme aj tretieho hráča v tejto situácii, teda Izrael. a to je potrebné riešiť. O pásme Gazy sa nedá diskutovať. Áno, zmierenie je fajn, ale nie sú tam len dve strany, lebo je tam ešte ten tretí hráč. A mňa by zaujímalo, ako to vyzerá. Mm napríklad aj v súvislosti s vašim vyhlásením, že by ste sa tešili, keby sme my vycestovali do pásma Gazi. A vy presne viete, že doteraz e, to vždy zlyhávalo na Izraelcoch, ktorí nás tam nechceli vpustiť. A ešte, ak dovolíte, tretia otázka, alebo taká poznámka. Náhodou tuto mám noviny New York Times a čítal som článok o Bielorusku, a v Minsku je 30 tisíc mladých, ktorí pracujú v oblasti high-tech, aplikácie a tak ďalej. No a kladím si otázku, či by nebolo možné a do akej miery ten e, systém vzdelávania v pásme Gazi je vyzretý, aby aj tam táto kopa mladých, vy tie čísla poznáte lepšie ako ja, ale tých mladých je tam e, oveľa viac ako v našich európskych krajinách. No aby títo mladí aj v tejto oblasti e, sa mohli e, realizovať. The Brightest Minds, tam sú šikovní ľudia, keď sa pozriete do Ameriky, koľko palestínčanov sa tam dostalo a presadilo po tom, čo opustili eh, svoju domovinu. Takže by sme takýmto spôsobom eh, dali eh, tým mladým určité vyhľadky do budúcna. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Freund. A teraz pán Nart v mene ALDE. Hablamos de Gaza Vielen Dank, äh, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt noch fünf Redner auf der Liste. Ich würde dann die Rednerliste schließen. Also... Ďakujem veľmi pekne. Ešte máme teraz 5 rečníkov na zozname. Pani Sakurafa, pani Valina, Fajo Sakurafa. Takže teraz týchto piatich by som chcel vyzvať, teda týchto štyroch kolegov, a potom budeme sa venovať odpovediam. Takže ako prvá pani Sakurava, nech sa páči.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 Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz pán Stinávo. Ďakujem pekne, pán Jurek. Teraz pán Weigl. And I'm Señor presidente. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy a páni. Ďakujem za vašu podporu, za vaše uznanie, za vaše otázky, za vaše podnety. Naozaj našu prácu vykonávame vo veľmi ťažkých podmienkách a naozaj nás podporuje eh, to, že nám vyjadrujete vašu podporu. Pán Galer, vy ste mali otázku, ktorá sa týkala učebníc a ako e, vláda, palestinské orgány môžu mať vplyv na ten materiál, ktorý e, používame na tie učebnice. A od tej dohody s oslami samozrejme diskutujeme o tom, ako využívať tieto učebnice v našich školách a ako využíva ďalšie učebnice a prečo, prečo využívame tieto mm, hostujúce učebnice, pretože tí naši e, žiaci, ktorí sú vo veku 10 až 14 rokov, využívajú tieto učebnice. Takže tieto učebnice keď sú týmito mm, hosč, hostujúcimi zavedené. My máme potom aj učebné osnovy a vždy, keď sa vydávajú nové učebnice, ich čítame, analizujeme a musíme zabezpečiť, že všetky záležitosti, ktoré sa týkajú násilia alebo rodových otázok, že všetky tie učebnice zodpovedajú hodnotám OSN. A samozrejme, že všetci žiaci majú právo naučiť sa o svojej histórii, ale chceme aj, aby tie materiály, ktoré pri výučbe používame, boli politicky korektné. Takže toto sú diskusie, ktoré budú pokračovať, takže to, čo využujeme, využívame to sa v, pásme gazy, to sa zakladá na týchto materiáloch, ktoré boli doplnkovo vyvinuté tam, kde ich potrebujeme. Sloboda pohybu. Vy ste sa pýtali, či môžeme v tomto ohľade niečo očakávať v budúcnosti. Musíme mobilizovať možnosť slobody pohybu z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli študentov. Stovky našich študentov z pasma Gazy sme priniesli alebo doviedli na západný breh Jordánu, do Hamaláu, Hebronu a to bolo pre nich naozaj úžasný zážitok, pretože gázu nikdy neopustili a pre nich to je veľmi dôležité. Je to dôležité pre vzťahy E, kontakty e, pre ich celý život, ale dovolte mi, aby som vám trošku osvetlil, ako tento nedostatok slobody pohybu vplýva na týchto ľudí. Pred niekoľkými mesiacmi, keď som bol v Gáze, som sa stretol s pacientmi, ktoré trpia rakovinou. Je, sú ich tam tisícku a traja z týchto uh, pacientov, rakovinových pacientov, nikdy neobdržali, nikdy nedostali povolenie eh, opustiť pásmo Gázy, hoci mali miesto v nemocnici a jeden sa dostal do takejto nemocnice, eh, dostalo sa mu liečenia, a potom sa vrátil do Gazy, ale už na to druhé kolo chemoterapie sa do tej nemocnice nedostal. Takže musel ostať v pásme Gazy. Toto sú záležitosti, ktoré už vôbec nemajú nič spoločného s tým, či niekto je otvorený voči izraelským alebo palestinským názorom. To je proste základná vec odmietania prístupu k zdravotníckej starostlivosti a myslím si, že v žiadnom kontexte, ja som v konfliktných zónach pracoval 25 rokov, toto nemožno akceptovať v žiadnom koncepte, pretože toto je základné ľudské právo. Základné ľudské právo ktorejkoľvek ľudskej bytosti, aby mala základné právo na zdravotníckú e, starostlivosť. Takže naozaj sa musíme mobilizovať. Buď teda dovolíme, aby sa tieto liečebné materiály dostali do tých nemocníc v pásme gazy, ako napríklad prostriedky na chemoterapiu, radioterapiu a tak ďalej, alebo teda pustíme tých pacientov von, aby išli do tých nemocníc, kde sa im dostane tejto liečby. Ale toto je proste úplne opačný vplyv na to, čo si ľudia myslia, čo môže byť v pásme e, gazy. To tí, tých ľudí, to u tých ľudí vytvára väčšie starosti a nie, že by im to starosti zmenšovalo Mm, to je pra, priamy opak toho, čo by sme mohli očakávať. Takže otázka, či tam môže byť konflikt. Ja som bol trošku príliš optimistický, keď som vám popisoval, čo sa stalo minulý týždeň v rámci tej nálady, ktorá prevládala v pásme Gázy, že tam prišla tá vláda celá. Mm, bolo tam také očakávanie, ale vy všetci z vlastných eh, E, skúsenosti vieme, keď vytvárame očakávania, tak potom vytvárame vlastne takú náladu, že tí ľudia budú ešte skleslejší a sklamanejší, keď sa tieto očakávania nie, nenaplnia. A aj zastupca premiéra povedal, že áno, tí ľudia teraz očakávajú od nás, že zlepšíme situáciu, ale to je jednoducho pravdou pre každého. My nemôžeme dovoliť, aby nastalo druhé kolo sklamania, ďalšie sklamanie, pretože tí ľudia naozaj trpia stresom, drámou, traumou, e, sú tam blokády, sú tam všetky tie vojnové konflikty a konflikty, ktoré tam sú. A oni sú im vystavení už celé roky. No a ako to vyzerá vo vzťahu s Izraelom? Samozrejme, máte pravdu, zmierenie medzi Palestínou a Izraelom, to je jedna dimenzia, ale potom je tam potreba vytvorenia, ako povedal e, generálny tajomník Buteres, že musíme, ktorý navštívil región koncom augusta, cesta, že musíme vytvoriť politický proces, ktorý by bol uveriteľný, politicky únosný a tam už nie je žiaden plán B. E, Toto sú tie parametre, ktoré musíme splniť. To, tam nie je iná možnosť. A ten prvok eh, high-tech, áno, áno, tam je potenciál. Títo ľudia v Gáze sú naozaj veľmi pracovití, veľmi kreatívni a naozaj majú takého podnikateľského ducha, ale musím povedať, že jedna z najšokujúckejších štatistík, eh, samozrejme nechcem nejako príliš využívať štatistike, ale pravdou je, že eh, on va jednému miliónu ľudí alebo 1,9 miliónov ľudí e, poskytuje potravinovú pomoc. Predtým to bolo 80 tisíc ľudí v roku 2000, čiže my sme sa z 80 tisíc ľudí, ktorí dostávali potravinovú pomoc za 17 e, rokov, dostali na milión. A prečo? Pretože celá ekonomia, celá, celé hospodárstvo mm, sa zrútilo, pretože tam bola blokáda a my to vieme merať, merať na základe potravinovej pomoci. Takže Takže ja som naozaj veľmi zahambený. Samozrejme, že som aj rád, že ľuďom môžeme pomáhať, ale som zahambený, som zahambený. E, v mnohých prípadoch sú to otcovia alebo aj matky, ktorí mi ďakujú za potravinovú pomoc. A to sú ľudia, ktorí pracovali, boli zamestnaní, mali vlastné firmy. A teraz títo ľudia sa ma pýtajú, či my vytvárame závislosť, pretože títo ľudia sa chcú vrátiť do svojej práce, oni chcú pracovať, oni chcú späť svoju dôstojnosť, tak ako každý z nás. Takže je tu potenciál, ale za súčasných podmienok, a vy ste to aj spomenuli, toto je okupácia, blokáda a teraz sa táto paradigma alebo zmena tejto paradigmy je naozaj veľmi obmedzená. A samozrejme tie parametre okupácie tam ostávajú a tak ako veľa ľudí na svete, politici a diplomati a ostatní pozorovatelia po poslednom konflikte v Gáze v roku 2014 povedali, povedali, že nemôžeme dovoliť tým ľuďom, nemôžeme dovoliť tým ľuďom, aby sa vrátili k tým podmienkam, ktoré boli pred tým konfliktom, čiže nemôžu sa vrátiť k tým podmienkam pred blokádou, pred okupáciou. A to je vlastne to, čo sa stalo viac či menej. Musím naozaj povedať veľmi skromne a veľmi pokorne, my sme príliš dlho tieto diskusie viedli z toho pohľadu, či sme za tú alebo druhú stranu, ale keď my naozaj chceme zabezpečiť mier, e, dôstojnosť a stabilitu pre všetkých, a keď chceme e, dokázať progres, tak musíme zmeniť tieto parametre. Tie parametre, ktoré e, fungovali dlhodobo, už ich e, nemôžeme brať do úvahy, keď chceme, keď, keď tento pro, proces, zmierovací proces sa má dopracovať k úspechu, keď chceme mať nejaké riešenie budúcnosti, keď chceme mať nejaké výhľadky na úspech, Títo ľudia za súčasných parametrov nemajú žiadne výhliadky na úspech a nedopracujeme sa k úspechu a nenastolíme, nenastolíme prekvitajúce hospodárstvo, kde, ktoré by bolo možné v tomto pásme gazy, ale nebude to možné nastoliť, znovu nastoliť za súčasných podmienok blokády, okupácie a naozaj touto situáciou je dotknutá veľká časť hospodárstva. Máme viac ako 40-percentnú nezamestnanosť, nezamestnanosť 65 mladých ľudí, viac ako 80 žien v pásme Gazy sú nezamestnané. A e, keď sa pozrieme na tieto percenta nezamestnanosti, tak ako, ako nastoliť hospodársky rozmach. Takže ľudia na základe toho budú definovať svoju budúcnosť na základe týchto parametrov a toto je veľmi dôležitá vec. Otázka, či bude fungovať alebo nebude fungovať zmierenie, k tomu padlo viacero otázok. E, medzi kým je potrebné nastoliť toto zmierenie? A tuto na toto máme pána Valinova, ktorý je koordinátor, mimoriadný koordinátor na zmierenie zo strany OSN a jeho posolstvo je jasné. Musíme sa vrátiť k tej e, opravnenej vláde e, Palestíny, aby mohla vykonávať svoj mandát tak na západnom brehu e, Jordánu, ako aj v pásme Gázy, ale momentálne to nie je možné, čiže sa treba vrátiť e, k, k týmto palestinským orgánom v Gáze. Ale myslím si, že v záujme každého je zmena paradigmy. Ja sa nemôžem vyjadrovať e, k tomu, či tie e, strany sú pripravené na úspech. Zdá sa, že je tu taký pokus, taká ochota o pokus. No a tá posledná vec, ktorá by nám mohla pomôcť, že každý bude jednoducho pozorovať, čo sa deje a z bezpečnej vzdialenosti bude sledovať, či to funguje a keď to funguje, sa pridá a keď e, to zlyhá, tak e, to dobre ohovorí. E, toto je politické riziko a takto nemôžeme tento región podporovať. To je v záujme každého. A áno, máme tu tých, e, tie kontaktné osoby, máme tu tých partnerov, máme v súčasnosti partnerov v Gaze a musím im povedať, musím im povedať, áno, vy máte svoje názory na tieto jednotlivé strany, najmä na Hamas, vy ste s nimi v konflikte, áno, ale momentálne tie podmienky, ktoré prevládajú, v pásme Gázy, tak eh, takýmto spôsobom nič nevyriešime a preto eh, v humanitárnom zmysle sa musíme pohnúť pred, musíme tieto podmienky zmeniť, tie, ktoré momentálne prevládajú. A keď pán Buteres eh, navštívil hm, pásmo Gázy, tak sa stretol aj s niekoľkými rodinami v pásme Gázy v škole a jedna matka zdvihla vo, flašu vody, otvorila ju a povedala a začala ju piť, kým diskutovala s pánom Buterezom a povedala, a zrazu sa zastavila a povedala, že preboha, veď už som tak dávno neochutnala vodu, pretože tam už nie je bezpečná voda. Všetko je kontaminované, všetko je kontaminované slanou vodou a nie je to vhodné e, na pitie. To nie je pitná voda. My, vy už v pásme gazy nemôžete otvoriť e, kohútik a napiť sa bezpečne vody, pretože odpadové vody pre, presakujú do týchto podzemných vôd a e, vlastne aj tie, tie, tie, tie, tie čističky odpadových vôd nefungujú. Nič tam nefunguje, nie je tam vhodná pitná voda. A toto sa stalo za nášho dozoru. My spoločne sme sa na to pozerali a toto sa tam stalo. Takže toto je naozaj veľmi, veľmi dôležitý prvok. Potom tam bolo viacero otázok, ktoré sa týkali arabského príspevku k e, financovaniu UNRWA. A myslím si, že sme boli pomerne úspešní a naozaj sme sa obrátili na e, Kuwait, Spojené arabské Emiráty, Saudskú Arábiu, Saudskú Arabiu a Saudská Arábia je tretím najväčším donorom e, nášho rozpočtu UNUVA, takže naozaj to je veľmi podstatné. My sme znovu vybudovali Eh, budovy, renovovali sme eh, školy až od západného brehu Jordánu po pásmo Gázy. A teda aj Saudská, eh, Saudská, Saudská Arábia, ako aj Kuwait nám naozaj boli veľmi nápomocné a toto aj my si veľmi vážime a vítame. Potom tu bola otázka, myslím si, že ja som sa už k tomu vyjadril, tá národná jednota, vláda a Hamas, áno, teda tie palestinské orgány, ktoré sa vracajú do Gazy, ktoré budú vykonávať opätovne svoj mandát a Mm, tam neviem, či naozaj dojde k tomu, že túto e, budú mm, sa venovať národnej jednote, ale teda majú na to mandát. No a potom tie otázky, ktoré sa týkali vo všeobecnosti, bola tu veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týkala otázky e, kritiky, ktorej sme čelili, čo sa vyučuje v našich školách, e, čo, ako sme využili materiál v našich školách, či chránime dostatočne zariadenia naše školy voči zneužitiu zneužívajú, zneužívanie. Tu by som len na ilustráciu chcel pripomenúť, ako sa k týmto veciam staviame. V roku 2014 počas tohto konfliktu boli zasiahnuté eh, izraelsko, izraelskými ostrelovačmi naše školy, niektorí ľudia boli zabití, viac ako 200 ľudí bolo zranených v týchto zariadením, pretože my sme tam schovávali viac ako 4 tisíc ľudí, ktorí boli bez domova v tom čase, ale mm, potom e, tam boli skupiny palestíncov, ktorí umiestnili zložky časti zbraní v našich školách. No, to bola UNRWA samotná, ktorá toto objavila na základe našich inšpekcií, najmä preto, lebo sme si mysleli, že počas tohto konfliktu môže prísť zneužitiu a tak sme sa tomu venovali. Mm, to nie je tak, že ja si <clears throat> bezpečne idem mojim autičkom do školy. Nie je to tak, veď to je predsa uprostred vojnového konfliktu a keď sme zistili, že tieto skupiny e, časti zbraní umiestnili v našich školách, neboli to rakety alebo nejaké mm, automatické zbranie, ale boli tam časti zbraní a to je porušenie slobody, domovej slobody, to je porušenie mm, práva našich škôl a my sme to verejne pranierovali, pretože e, keď sa takéto niečo stane, tak to, neznam, tak e, to je úplne jedno. Kto toto porušil, my toto odsudíme. A tak, ako sme to urobili, tento rok, keď, eh, keď počas otravných opravy e, v našich školách bol objavený tunel, to sme zase my. My sme to objavili, my sme o tom informovali, my sme to odsúdili a odsúdili sme za to konkrétne Hamas. Takže ten dojem, ktorý môže niekto mať a ktorý aj prevláda v niektorých kruhoch, že my tieto veci berieme na ľahkú váhu, to e, odmietame. E, my naozaj, my tu máme najrobustnejší rámec neutrality v rámci OSN práve v UNRWA a mm, keď sa ma kolegovia pýtajú, že čo to znamená, čo očakávate, keď hovoríte, že chcete, aby som bol neutrálny, ja im vždy poviem nasledovné. A viete, že ja som občan Švajčiarska a Švajčiarsku mnohí si myslia, že my e, neutralitu vyrábame niekde v tajných, v tajných továrniach. Nikto sa nenarodil neutrálny. A ani ja som sa nenarodil neutrálny. Ja mám svoje srdce na pravom mieste a ja čelím nespravodlivosti. Ale keď som sa ja stal členom OSN a som zamestnanec UNVA, tak sa musím vyhýbať politickým sporom a kontroverziám, ako aj ne, ne, ne, A to je veľká výzva e, ostať neutrálne. A toto hovorím aj mojim palestinským kolegom. Ja od nich neočakávam, že sa budú cítiť neutrálne voči e, nespravodlivosti, ktorú zakúsili vo svojich životoch a vo, vo svojich pocitoch, ktoré majú ale oni sú zamestnanci OSN, urba a ten spôsob, akým komunikajú, akým využívajú svoje facebookové stránky, to musí byť veľmi neutrálne, jasne neutrálne. A tu netrpíme žiadne výnimky aj to školenie, aj tie opatrenia, ktoré robíme, to je veľmi e, pevné a robustné. A štatistiky zo, zvonku z UNRVY a, a aj zvnútra máme prípady, kde e, sa tvrdilo, že táto neutralita bola porušená, napríklad na Facebooku. Keď tieto prípady všetky spojíme, je to 0,5 e, z našich 3000 zamestnancov. Nebolo to doteraz problematické, ale určite to nie je rozšírený problém v našom, e, medzi našimi zamestnancami. Takže áno, tieto opatrenia zavádzame, ak je to potrebné, pretože vieme, že to je základný parameter, ktorý vytvára dôveru tých ostatných strán, ale aj našu dôveru v našich partnerov, takže toto je to minimum, čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili, že vaša dôvera nebude zneužitá a že naozaj tak toto budeme praktizovať aj v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem. Well, oh, Mr. Cranville. Krenbül. E, ďakujem veľmi pekne, pán Krenbül, za to, že ste prišli medzi nás. Naozaj je to veľmi dôležité a myslím si, že to aj zmení naše názory v rámci nášho výboru a aj naši kolegovia využili naozaj túto príležitosť a pokúsime sa hm, zorganizovať pomoc týmto palestinským utečencom. Ešte raz veľa šťastia, všetko dobré do vašej práce a e, musím naozaj ešte raz zdôrazniť, že ste veľmi dôležitým partnerom našej inštitúcie. Takže, vážené dámy a páni, teraz očakávame ministra zahraničných vecí bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, pán Dimitrova, o pol dvanástej už pristal, je na ceste pravdepodobne sem príde o 20 minút 12, takže ja by som povedal, že na 15 minút prerušíme naše stretnutie a uvidíme sa o 20 minút 12 opäť.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 Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, s maličkým meškaním by som rád teraz uvítal Nikolu Dimitrova, nového ministra zahraničných vecí bývalej Juhoslovskej republiky Macedónsko. Už ste tu boli párkrát, teda nielen v Bruseli, ale aj v iných európskych hlavných mestách, čiže vidíme, že ste naozaj proaktívny a konštruktívny podporovateľ diplomatických snách vašej krajiny. Keďže meškáme, navrhujem, aby ste rovno vystúpili. Vraj ste mali problémy dostať sa do Bruselu. Sme radi, že sa vám to podarilo. Ešte raz vás tu vítam. Vás a ďalších veľvyslanca celý váš tým. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahý David, ak teda dovolíš, nech sa páči, hovorí predseda. Áno, zo Skopie som išiel do Bruselu a naozaj to bolo veľmi namáhavé. A myslím, že to môžem prirovnať k ceste Republiky Macedónsko do Európskej únie. Regionálny let nebol. Musel som šoferovať do Bulharska a potom cez Viedeň som sa dostal sem do tohto paláca, paláca európskej alebo chrámu európskej demokracie. Ja sa pokúsim o stručnosť, aby bola možnosť eh, klásť otázky a teda odpovedať, ale eh, poviem vám príbeh, ktorý je pozitívny. Ide o príbeh boja za demokraciu. Možno ste o mojej krajine počuli ako o krajine v kríze, pretože dochádzalo k zneužívaniu právomoci a k e, ďalším nezrovnalostiam. E, v odpočúvaní sa to ukázalo ale naša spoločnosť e, naozaj ukázala, že je robustnejšia ako naše inštitúcie a podarilo sa nám napriek etnickým e, rozdielom mobilizovať, aj napriek politickým rozdielom do značnej miery e, pre zmenu prostredníctvom volieb. Tie voľby prebehli v decembri a najväčším zvratom, podľa môjho názoru, bol večer 27. apríla. kedy e, nahnevaná mafia, tak povediac, vstúpila do parlamentu, vtrhla do parlamentu um, a teda zautočila na poslancov a niektorých ministrov. A toto bol teda zrod novej tváre našej krajiny. Uh, Teraz uh, sme zrelší, naozaj z tej krízy sme sa poučili a máme odhodlanie vytvoriť skutočnú európsku demokraciu v našej krajine. A toto je aj teda prísľub našej vlády, tejto vlády. Chceme slobodné médiá, pretože potrebujeme informovaného občana. Ako základ našej demokracie potrebujeme súdy a sudcov, ktorí budú nezávislí nezávislí od nejakých politických zásahov pri svojej činnosti. Chceme fungujúci parlament, ktorý naozaj bude kontrolovať prax a právomoci exekutívy. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, takže toto boli, teda, to bola interná e, reformná agenda. Máme reformný plán to zapájame opozíciu, občianskú spoločnosť e, už do prípravy bola zapojená, ale bude zapojená aj do implementácie tohto plánu. Tri mesiace e, sme už zvládli, potom máme ešte cieľe 6-mesačné a 9-mesačné, 9-mesačné, 9 sa volá ten plán. E, takže všetky tie kroky e, sa chystajú a sú teda v rôznej miere rozpracovanosti a spustenia. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, rozhodli sme sa, že e, naozaj je na, na čase naše úsilie posilniť. V našom regióne sú rôzne neistoty, neistoty pre nás všetkých, pre EÚ ako takú, pre Balkán, ale aj celosvetovo. Takže Chceme sa naozaj zo všetkých síl snažiť um, postarať o predvydateľnejšiu budúcnosť. A čo som chcel povedať? Áno, niekoľko rokov nám fúkal vietor do tváre, ale teraz dostávame vietor do chrbta. A toto nám umožní upokojiť vody, a zlepšiť úrodu, tak povediac. Čiže Migračná kríza naozaj jasne ukázala, že Balkán je región, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti Európy. Chcem vás presvedčiť o tom, že naozaj je, stojí za to investovať do regiónu, do našej vízie. Je to dobré pre náš región, ale aj pre Európu. Hlavné ciele. Tými je samozrejme, tým je hlavne vstúpiť do EÚ, ale e, toto nie je cieľ sám o sebe. Chceme, aby naozaj Macedónsko, bývalá Jugoslovenská republika Macedónsko, bola skutočnou európskou krajinou. Tiež chceme byť členom NATO a chceme mať dobré vzťahy s našimi susedmi. Sme presvedčení, že zahraničná politika sa musí zaoberať primárne riešením problémov, otváraním dverí a stávaním mostov a investovaním do priateľstva. Sami to nezvládneme. Ak nebude úspešný celý región, naše úsilie vyjde na zmar. Takže potrebujeme, aby boli úspešní aj naši susedia. Tiež sme presvedčení, že všetci naši susedia eh, zase im musí ísť o náš úspech. Eh, náš úspech podmenuje ich úspech. Takto my vnímame širšie regionálne otázky. Po návšteve v Bruseli, lebo to bol prvý výjazd novej vlády 12. júna, O dva dní som bol v Atenách, pretože najväčšie nevyriešené problémy máme, priame, máme práve s greckými priateľmi. No a následne sme pracovali na vytváraní dôvery, snažíme sa tvoriť no- dobré vzťahy. Pán Kosiasom, ten bol v Skopie v auguste. Čiže s greckom kontakty máme. Potom sme sa stretli v Solune minulý týždeň. Bola tu regionálna schôdzka, kde, bola, kde bolo aj Bulharsko a Albánsko, či to kopí 4 krajiny. No a v Solune sme hovorili o takej pozitívnej vízii celého regiónu. Hovorili sme o veciach, ktoré nás spájajú, takéto sa snažíme hľadať, aby sme e, ľahšie potom mohli riešiť veci, ktoré nás rozdeľujú. A tiež sme sa snažili dopracovať k situácii, kde budeme budúci európsky spojenci, pretože žiadnu inú alternatívu nemáme. Jedinou alternatívou nášho regiónu je Európa. Tiež sme podali ruku Bulharsku, je to krajina, ktorá je dobrým susedom a ide aj o budúcu predsednickú krajinu Európskej únie. V budúcom teda pol roku bude predsedať. No a vďaka politickej vôli a vízii oboch premiérov, Borisova aj Zajeva, za dva mesiace sa nám podarilo vyjednať kompromis bez zapojenia akejkoľvek tretej strany, bez akéhokoľvek tlaku zvonka, bez mediátorov. A sme veľmi radi, že táto priateľská dohoda, dobré susedské vzťahy a spolupráca dostali pochvalu aj od našich partnerov. Niektorí dokonca hovorili, že toto môže byť vzor, inšpirácia pre celý región. Ďalej sme navštívili Tyranu. Prvá spoločná schôdza vlády bude v nadchádzajúcich mesiacoch. Teda bude to prvá spoločná schôdza, odkedy sú obe krajiny nezávislé. Ja som pozval kolegu z Kosova na návštevu, pretože im chvíľku trvalo, kým tam vláda vznikla. Sme radi, že už je. A že teraz môžeme pozitívne napredovať. Áno, veci tlačia. Európa má tiež veľké úlohy. Kríza za krízou sa strieda. Ale ten región by snáď mohol byť aj takou príležitosťou. A Niektorí hovoria, netreba premrhať dobrú krízu. My sme tú našu krízu e, snať využili, ponaučili sme sa z nej, pokiaľ ide o právny štát, systém kontrol a rovnovách, potom pokiaľ ide o e, slobodné médiá, vidíme, e, aký majú význam pre našu spoločnosť, ale dúfame, že je to snáď ponaučenie aj pre Európu a pre celé medzinárodné spoločenstvo, pretože moja krajina bola na čakačke viacero rokov a toto naozaj nie je udržateľná, pozitívna stratégia. Pokiaľ ide o masterplán celého regiónu, potrebujeme naozaj realistickú, hmatateľnú európsku perspektívu a potrebujeme aj seriózne, hmatateľné, viditeľné reformy. Samozrejme, že to gro úloh je na našej strane, na regióne, na našich krajinách, ale tú perspektívu musíme jasne vidieť pred sebou. A potrebujeme naozaj úprimnosť. My vítame tú novú pozornosť, ktorá sa venuje nášmu regiónu. Jednak návšteva Federiky Mogherini, vysokej predstaviteľky, a potom Junckerová správa o stave únie. Toto vítame. Vieme, že niektoré členské krajiny ešte sú skeptické a my sme naozaj odhodlaní presvedčiť ich a dať im všetky argumenty, aby videli, že toto je tá správna vec, že to je tá rozumná vec, že toto je jediná správna cesta. No a o to sa snažíme. Včera sme zasadali s premiérom a s inými ministrami eh, v otázkach domácej reformnej agendy a rozhodli sme sa, že sa zameráme na niektoré veľké ciele, hlavne v súvislosti s reformou v súdnictve. Máme cestovný plán, druhá príbeh správa, skupina odborníkov, právnikov pod vedením pána Príbeho. To bola správa z času krízy, teraz máme druhú správu a využijeme to ako cestovný plán na vytvorenie udržateľnej demokracie v našej krajine. Hlavne teda reforma súdnictva, to som spomínal, a potom aj reforma um, tajných služieb, bezpečnostných služieb, e, teda sektora, ktorý bol v jadre toho problému v čase, keď vznikol. Pokiaľ ide o slobodu médií, e, tam už vidíme pokroky, zákony v našej krajine, teda legislatívny rámec do veľkej e, miery e, vyhovujú. Politická vôľa však chýbala a bola tu teda veľká priepasť medzi legislatívou a jej implementáciou v reáli. A hoci chystáme nový zákon aj v tejto oblasti, naozaj v úzkej konzultácii s aktérmi, transparentne, teda mm, mediálne domy, noviny, novinári, investigatívni novinári, naozaj sme potrebovali zmeniť celý ten náš prístup, aby sme tú krajinu otočili úplne iným smerom. A som si istý, som si istý, že všetky tie hlavné subjekty, ktoré monitorujú a merajú slobodu prejavu, Freedom House, Reporters Beyond Borders, samozrejme aj oficiálne štruktúry ako komisia, že teda e, tento pokrok v tejto oblasti v Macedónsku zaznamenajú a budú považovať za podstatný. Myslíme si, že e, otvorená diskusia je pozitívna vec. Je potrebné hovoriť aj s novinami, ktorí vám nie sú práve nakl- naklonení. E, potom je potrebné zaoberať sa e, propagáciou, propagandou a peniazmi, ktoré idú na tieto účely, lebo zistili sme, že 60 e, financovania v mediálnej sfére ide od vlády a my sa že s týmto skoncujeme a necháme teda trh, aby zohral svoju úlohu. Uh, No a v dôsledku toho teda je možnosť prezentovať rôzne názory, eh, aj teda skutočnosti, často aj fake news. A toto všetko teraz má svoj priestor vo verejnej domene. A táto nová fáza našej krajiny, ktorá sa zhodla 27. apríla, sa nebojí rokovaní, nebojí sa alebo nepotrebuje e, nejaké prejavy Ehm, pýchy alebo hrdosti a naozaj dôvera v krajine narastá. Európska integrácia je teraz podporovaná až 77% ľudí. Optimizmus v krajine tiež narastá. Asi 60% občanov podporuje politiky novej vlády. V niektorých etnických komunitách je tá podpora dokonca ešte vyššia. Takže nádej sa vrátila a teraz je na nás ju udržať a splniť, čo sme slúbili. V nedelu budú dôležité lokálne voľby. V iných krajinách sú tiež dôležité voľby. Myslím, že v Rakúsku budú voliť ten istý deň. A naozaj kľúčové bude obstáť, mať e, silnú volebnú komisiu štátnu, mať e, jasné rozdelenie strana, štát, ja ako minister inžiniernosti som nemohol nejako veľmi pomôcť pri kampanii. Jeden deň som tomu venoval, ale bola to moja dovolenka. Vyšiel som tam súkromným autom. Je to komplikované, zložité, ale takto funguje demokracia. A ešte snáď posledná vec. Áno, mohol by som hovoriť ešte dlho o domácich reformách, o našich vzťahoch v rámci regiónu. Naozaj by som mohol hovoriť dlho. Ale pre nás bolo ešte posunúť sa do ďalšej fázy, urobiť ten ďalší krok. Máme pocit, že v najbližšom roku je veľká príležitosť, máme inštitúcie so skúsenosťami, také, ktoré vedia, čo sa udeje, keď e, nie je perspektíva, keď sa veci dejú regionálne. Máme členské štáty, ktoré teraz e, majú väčšiu otvorenosť, e, sú ústretovejšie, chcú sa zapájať. Máme pred sebou, tak povediac, čistý stôl, komisia má odporúčania a tak ďalej. Taktiež si uvedomujeme, že sa nedostaneme do EÚ, ak e, budeme mať spory s Gréckom, musíme využiť rokovania, zblížiť sa, stať sa priateľmi a postupne spojencami s Gréckom. Čiže takto my túto vec vnímame a takto k nej aj pristupujeme. Tu by som to snaď uzavrel. Prosím, prosím, vnímajte moju krajinu ako príležitosť a nie ako krajinu v kríze. A možno pre Európu výstava príležitosť uvedomiť si, že nielen môže pomôcť zastaviť negatívnu dynamiku, ale naopak môže dokonca podporiť pozitívnu dynamiku a privodiť pozitívne výsledky. Ak naozaj v nejakom regióne môže Európska únia sa prejaviť, tak je to práve Západný Balkán. Naša budúcnosť je s vami. Áno, my musíme naše úsilie posilniť, ale poprosíme o rovnaký postup aj vás. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, Nikola Dimitrov. Ďakujeme pekne Nikola Dimitrov, za vaše úvodné vystúpenie. Kolegyne, kolegovia, táto schôdza mala skončiť 12.30. 12.45 je ten limit. Zozbieral som 13 prihlášok o slovo. Tým mám už napísaných a ešte sa hlásia ďalší. Ja sa pokúsim byť najferovejší. Zvládneme to iba tak, že sa každý obmedzí na minútu. Len takto to zvládneme, inak to nedáme. No uvidíme, kam sa až dostaneme. Ja sa pokúsim dať slovo čo najviacerým. Začneme s pravodajcom, pánom Vajglom. Nech sa páči. Very short. Uh, Mr. Minister... Veľmi pek- ďakujem veľmi pekne. Áno, Balkán naozaj je kľúčový pre Európu. Chcem vám zagratulovať k dohode s Bulharmi. To je naozaj dôležitý krok. A mal by som aj otázku. Vy ste spomínali, tuším pred pár mesiacmi, referendum o názve. Máte prosím nejaký kalendár, kedy by to referendum malo byť? a nevytvorí to, prosím, nejaké ďalšie, ďalšie konflikty, nejaké ďalšie napätia. Ďakujem, pani Avko. Thank you very much. No a pokiaľ ide o tú kampaň, doteraz eh, to prebiehalo tak, tam, kde mám eh, obavy, eh, niekedy tie odhady sú za tú koalíciu, ktorá je teraz pri moci. Snažia sa využívať všetky možné obavy, strach, ako my vieme, a toto je súčasťou tých e, prezentácií veľkých politických bytiek. Je tu ten strach e, z utečencov, migrantov, a teda tá prezentácia je taká, že toto, toto má byť zamerané na nich, aby to odputalo pozornosť od tých eh, horších problémov. A teda ešte očakávame eh, lokálne voľby, potom eh, starostov a stále ešte je tu aj to, čo je tomu základom, že tu bude posolstvo pre krajinu, ide tu o mieru, o oprávnenia toho smerovania krajiny. Teda kľúčom bude zamerať sa na na pozorovacie myš, misie, ktoré e, budú dočasné a potom aj tie konečné, ale teda to podávanie správ, e, tiež e, tá schopnosť na tieto voľby. My sme teraz naozaj oveľa lepšie pripravení na tieto voľby. Takže to, čo je potrebné urobiť, je Grécko, s nimi sa musíme dohodnúť. A čo som mal na mysli, keď som hovoril, že naši grécky priatelia by mali uznať ten e, nádejný moment, tú príležitosť, ktorú máme v regióne je tu, je africké, staré africké príslovie, ktoré hovorí, že keď ponižujete svojich susedov, ponižujete sami seba. Je to naozaj veľmi ťažké, keď chceme byť rozumní a racionálni. Ako iste vieme, od Winstona Churchilla, ktorý povedal svoju okrídlenú vetu, že Balkán eh, vytvoril väčšiu históriu, než my sme schopní prijať, aby som ho tak parafrázoval. A musím povedať, že mám rakúskeho priateľa, ktorý povedal, Nikola, kedy už budete e, keď už prestanete súťažiť s tými všetkými okolitými susedmi, kto má lepšie vzdelanie, kto viacej prispiel k dejinám, kto má lepšie životné podmienky. Takže myslím si, že naozaj, keď to dosiahneme, tak to bude na prospech našich občanov, aby mohli pracovať na porozumení, priateľstve, a oni sú v podstate múdrejší ako my politici, pretože v tých dennodenných kontaktoch e, na hraniciach vidíme tento e, malý pohraničný styk. Ja to vidím, keď ľudia chodia do Tesalonik. Firmy, ľudia, nielen turisti, ale bežní občania sú oveľa múdrejší ako my. A to je základ, na ktorom možno stavať. Nemyslím si, že tento spor vyriešime tak, keď jedna krajina si bude myslieť, že ona je tým porazeným. Nemôžeme byť úspešní a šťastní, keď sme porobení. Takže musíme sa snažiť zmeniť túto perspektívu, ako pristúpiť k riešeniu tohto problému a musíme nájsť taký spôsob, kde, eh, ktorý, tak, taký spôsob a také riešenie, s ktorým budú spokojné obe krajiny. Toto je jediné možné riešenie tohto problému referendum. My, my Európania, sme už mali bohaté skúsenosti s referendami. A niektorí majú neblahé skúsenosti s tým, ako iste všetci vieme. A je to naozaj jedinečná záležitosť, ktorá zasahuje hlboko do koreňov duše národa a týka sa všetkých dotknutých strán, najmä Ehm, to, že sme boli do toho dotlačení, to bola tá potreba nájsť riešenie, ktoré by národ akceptoval. To ide, to, to ide až k tej národnej jednote a tomu zmiereniu. Čiže my musíme nájsť nejaký spoločný základ, ako čeliť tomuto problému. Musíme uznať túto realitu a musíme otvoriť našu spoločnosť. Ale ale tento citát som už použil a použijem ho opäť. To je Kennedyho e, citát. Nikdy e, sa nebojte rokovaní, ale nikdy nerokujte zo samotného strachu. Takže naozaj by sme sa nemali obávať týchto rokovaní. My sme vlastne s týmito diskusiami už začali. Začali sme, čo je vlastne tým hlavným problémom v aténách. Prečo im na tom až tak strašne záleží? A my sa snažíme vysvetliť našu stranu, čo je také dôležité pre nás, čo je pre nás najviac viac dôležité, najdôležitejšie, čo je ten najdôležitejší segment tohto, tejto otázky. Áno, dobre, takže končíme. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prosím, buďte nám napomocní, pomôžte nám, aby sme mali optimistické vyhliadky do roku 2018 pre náš a našich občanov. Ďakujem. Thank you so much, minister. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Toto bolo naozaj veľmi plodné a budeme pokračovať v našom stretnutí o tretej hodine, kedy tam príde e, predsednička vlády Srbska Anna Branabič. Vidíme sa o tretej.